čo povieme Maďarom, ktorí nepatria k tej dvojtretinovej väčšine. Aj po ďalších voľbách nebudeme mať možnosť eh, zmeniť zákony. Pani predsedajúca, naozaj mi vadí, že sa pozeráme inde a nič nepodnikáme. Grazie. Ďakujem pekne. A teraz za GUE NGL, pán Tavareš, dve minúty. Ďakujem pekne, eh, pani predsedníčka.